hlasovanie bude, až vyčerpáme všetky, všetky e, e, témy v rámci tejto sekcie. Teraz poprosím e, kolegu pán Ortena, aby sa vyjadril k Šri Lanke. Jednu minútu máte. Ďakujem, pán predseda. Obyvatelia Sri Lanky počas ostatných 30 rokov skutočne veľmi trpeli hrozbou terorizmu a LTT. Títo e, boli ale porazení, preto e, občania Šri Lanky potrebujú našu, pre, predovšetkým našu pomoc a e, podporu na ceste k prosperite a obnevy a v boji proti opakovaniu terorizmu. Existujú takí, ktorí chcú urobiť ešte jeden zásah občanov Šrilanky, ktorí chcú vlastne narušiť GSP a preferenčné obchodné vzťahy Šrilanky a EÚ. Chcem, uvedom, chcem upozorniť na to, že e, obchod a nie tak finančná pomoc alebo inekcia je najlepšou pomocou. E, Šri Šrilanka žiada svojich priateľov, aby podporili snaženia proti GTT. Musíme si uvedomiť, že mnohí Tamilčania boli ehm, zásahom e, terorizmu e, posunutí do rôznych záchytných táborov a zasluhujú si pomoc medzinárodného spoločenstva. Ďakujem kolegovi Fan Ordenovi. Teraz podáme slovo kolegovi Derosovi na pol minúty. Ďakujem pekne. Pán predseda, ja e, som podporil príslušné uznesenie napriek tomu, e, že si myslím, že nie, nie je dostatočne kritické voli vláde Šri e, Lanky. Tento rok sme zažili vlastne vojenský puč Šri Lanky tamilských tigrov a boli použité zbráne všetkých zúčastnených, čo vyústilo do úmrtia 90 tisíc ľudí. Svet sa len na to pozeral, bezmocný. Dnes existuje štvrť milióna občanov Šri Lanky, ktorí sú odkázaní na pomoc iných, nemajú dostatočnú hygienu, vodu, ale nemajú kde bývať. Domnievam sa, že dnešné uznesenie je len veľmi mierna výzva, aby vláda Šri Lanky rešpektovala práva svojich občanov. Podľa môjho názoru ak nenastane zásadný posun e, v, e, v situácii v Sri Lanke, tak potom EÚ myslí vyvinúť e, ekonomický a politický tlak na Sri Lanku. Sri Lanka závisí od priamých zahraničných investícií vo svojom ďalšom hospodárskom rozvoji a musíme využiť tieto páky, aby sme zmiernili ťažký život, ktorý má občania Sri Lanky. Ďakujem. Teraz dáme slovo Tomasovi Manovi. E, e, pán predseda, ja mám dve minúty. 25-ročná e, občianská kniha, vojna na Sri Lanke zdá sa, že skončila a e, to vieme, že nedav, ešte donedávna ETT obsadzovalo e, časti na, v severnej časti Sri Lanky. Veríme, že nastal e, časť mieru. Zažili nie len všetky dôsledky občianskej vojny, ale aj tsunami a iné živelné pohromy. E, e, skutočne EÚ e, pomáhalo Šri Lanke len do tej miery, ako pomáhalo mnohým iným azijským krajinám. Je dôležité podať pomocnú ruku, aby sme pomohli aj pri obrane, obrane ľudských práv. 250 tisíc ľudí sa nachádza v záchytných táboroch, nemajú prístup k čistej vode, nemajú dostatok liekov, liečiv, takisto sú kladené prekážky medzinárodnej pomoci E, treba tlačiť na vládu Šri Lanky, aby mohli sa občania vlátiť do svojich pôvodných domov. E, e, Medzinárodný Červený kríč tam zohráva kľúčovú úlohu. Ďalej je potrebné urobiť nápravu v otázkach tlače a slobody prejavu. Takisto musia byť prepustení zajatí žurnalisti Zúčastnil som sa ako člen delegácie, ako člen delegácie viackrát e, návštev Šri Lanky. A musíme si uvedomiť, že e, konštruktívne sa musia stavať k veci tamilskí e, vodcovia a musia byť potierané všetky formy terorizmu a násilia. A treba spolupracovať na takej stratégii, ktorá podporí, podporí ľudské práva občanom Šri Lanky. Prajem, aby to heslo Vojna je inštitúcia, aby toto heslo sa stalo minulosťou. Ďakujem. Ďakujem kolegovi Manovi. A teraz si vypočujeme kolegu Higginsa. Nemá mikrofón, pán Higgins. Už politika voči Tamilčanom za vlády e, prezidenta Radžil Paktio e, vyústila do skutočnej nočnej e, mory silné potláčanie e, štátu, štátom voči občanom. Presadzovanie šovinistickej politiky prinieslo tú biedu, ako poznáme dnes po porazení tamilských tigrov. Pokračuje zbedačenie. Na severe Šri Lanky je 300 tisíc ľudí, ktorí sú v záchytných táboroch. Je tam 31 tisíc detí, ktoré trpia chorobami a podvyživou. Objavuje sa hrozba ďalšej hrozby hrozby. Rajipak, vláda Rajipaksiho eh, chce presídliť v severovýchodnú eh, oblasť a chce, chce tým potlačiť tamilsky hovoriacu populáciu. A to môže byť veľká hrozba. Vláda eh, Raji Paksiho je vlastne diktátorstvo, ktorá má len slabé otienky demokracie. Ja podporujem toto uznesenie, ktoré odsudzuje tento, toto diktatorstvo. Mám však výhrady voči oceku 4, pretože práve vláda si ho spôsobila tieto problémy. Napriek tomu, že som socialista, som presvedčený o tom, že partizančenie na Šri Lanke neprinesie riešenie. Občania majú právo braniť sa voči, voči eh, vojenskému tlaku, ale neprináša to riešenie tamilskí a similskí e, občania musia spojiť roku, ruky a musia bojovať voči novej vláde a musí sa prijali, pre, presadiť socialistický prvok, e, ktorý je medzi občanmi, aby sa skutočne využila krása Šrivanky v prospech všetkých E, som e, asociovaným členom e, zjednotených sociálstv Šri Lanky, ktorí sa hrdinsky postavili proti vláde, proti, proti vojenskému nátlaku tamilských tigrov. Ďakujem. Som rada, že aj Šri Lansky hovorí. Ďakujem pekne, pán predseda. Všetko to, čo povedali kolegovia o súčasnej situácii na Sri Lanke, bolo potvrdené, keď podvýbor pre ľudské práva nedávno zorganizoval vypočutie o tejto nočnej more. A naozaj môžeme skonštatovať, že tých 260 e, tisíc presunutých. To naozaj porušuje všetky medzinárodné pravidlá, aj keď už viacero mesiacov e, končila vojna, takže aj sloboda tlače je naozaj veľmi potlačená. E, reportéri bez hraníc konštatovali nedávno, že sloboda médií v tejto krajine naozaj je na 160 162. mieste zo 175 krajín. Takže musíme požadovať, aby všetky e, agentúry OSN mali prístup k týmto táborom. A v tomto uznesení taktiež konštatujeme, že čo sa týka organizácie komunálnych volieb, tak ako zelení by sme chceli povedať, že by sa mali uskutočniť takéto voľby. No a teraz obchodná politika. Teší ma, že komisia e, rozmýšľa nad tým, ako by Sri Lanka mohla e, zrealizovať požiadavky, ktoré vyplývajú z dohovoru o ľudských právach a počítame s e, nezávislou prácou komisie, aby nám predložila svoje závery, aby sme vedeli,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 Ďakujem, pani przewodniczący. pekne, pán predseda. Mm, Zdá sa, že občianská vojna sa skončila, ale niekoľko problémov v tejto krajine ešte stále potrebuje riešenia. Z politických dôvodov úrady zadržiavajú viac ako 250 tisíc osôb. Sú tu aj médiá potláčané. Najvyšší súd odsúdil jedného novinára na 20 rokov väzenia. To odsúdila EÚ. A taktiež nášlapné míny ohrozujú životy a zdravie obyvateľov. Sri Lanka nie je, nepodpísala otázky dohovor a to by práve pomohlo pri riešení otázky nášlapných mín. A e, mohli by sme tak podporiť alebo pomôcť e, obetiam týchto mín. Obyvatelia Sri Lanky si zaslúžia skutočnú demokraciu a dôstojný život. Ďakujem. Ďalší pani Deli. Pán predseda, drahí kolegovia, už niekoľko mesiacov e, vláda e, Sri Lanky e, má plán ktorým zabraňuje vlastne tomu, aby sme sa humanitárne organizácie dostali k obyvateľstvu, ako aj v marci, kde boli úplne poruchované tak medzinárodné, ako aj ľudské práve, pretože všetci občanovia boli, sa zúčastnili týchto bojov medzi vládou a tamilskými tigrami Viac ako 200 tisíc obyvateľov vláda eh, zadržuje v záchytných táboroch. Títo utečenci eh, nemôžu dokonca ani eh, z nich výjsť, aby mali zdravotníckú naliehavú pomoc, ktorá by mohla byť poskytnutá. V niektorých týchto táboroch viac ako tisíc osôb zomiera každý týždeň, hlavne na dizentériu, ako aj tie životné podmienky sú strašné. No, prezident Rajapaks vyhlásil, že iba z obyvateľov bude teda týchto utečencov bude oslobodená. Preto Európska únia musia zvýšiť natlak na Sri Lanku, aby okamžite bezpodmienečne boli e, prepustení všetci títo občania, všetci títo civíli a aby im bola poskytnutá humanitárna pomoc a takisto, aby bol poskytnutý prístup novinárov k týmto ľuďom. Ďakujem. Ďakujem. E, e, pani Deli. Teraz máme každý aj slovo má pán Tenok. Pán predseda, ako zástupca Londýna, ktorý bol opakovane mestom, eh, na ktorý zaučili teroristi počas ostatných rokov, mám veľké sympatie so všetkými etnickými skupinami Šri Lanky. Teroristické akcie tamilských tigrov ohrozili krásny rozvoj tej, tohto štátu. Prezident eh, Rajapaks mm, skutočne bol zvolený demokratickým spôsobom a E, podarilo sa mu potlačiť terorizmus. Vláda má teraz možnosť e, otvoriť život bezkonfliktnej spoločnosti Ty, e, e, skutočne e, prioritou tejto vlády nesmie byť len postaviť pred súd tých, ktorí viedli teroristov. Prezident si získal určité sympatie na medzinárodnej pôde. Treba si však uvedomiť, že najlepšia cesta dopredu je podporiť demokraticky zvoleného lídra a vládu a tak pomôcť posprejite. My musíme podporovať existujúce dohovory GSP. A, e, a pokiaľ by sme tak neurobili, tak mohli by to mať neblahé dôsledky. Hospodárske do, do, do, dopady na 2,5 milióna občanov Sri Lanky. Teraz pani, pan Kelly. Ďakujem, e, e, pán predsedajúci ako írsky poslanec ma teší, že e, e, e, John a Jim Higgins poukázali na problémy na Šri Lanke. Írsko vie, o čom hovorí. My sme zažili diskrimináciu a stratu mnohých životov len v nedávnej minulosti. Skutočne jediné riešenie sa núka prostredníctvom diplomácie a diskusie. Z toho titulu verím, že po prijatí Lisabonskej zmluvy e, budeme mať prezidenta EÚ, e budeme, predsedu EÚ, e budeme mať vysokého predstaviteľa, ktorý bude hlasom EÚ a napomôže tomu, aby zdravý rozum prevládol aj v tých diplomatických kanáloch smerom na Šilanku. Ďakujem. Ďakujem pánovi Kelimu a pani Korola má slovo. Arvoisa puhemies, olemme seuranneet ja kommentoineet. Ďakujem, pán predseda. My sme už viackrát hovorili o Sri Lanke a niekedy sme boli úplne beznádejní, lebo sme si mysleli, že nenájdeme riešenie. Vojna trvala 25 rokov, ale predsa len sa skončila po porážke tamilských tigrov, aj keď je tu veľa obetí presunutých a sú tu rôzne hospodárske problémy a taktiež právne problémy, takže tá doba je kritická v táboroch je veľa osob, ktoré trpia a ako hovoríme v uznesení, dúfame, že úrady čoskoro umožnia, aby eh, humanitárna pomoc pomohla obyvateľstvu a potrebujeme aj angažovanosť medzinárodného spoločenstva, aby, bolo dlhodobo, aby bol dlhodobo budovaný eh, mier na tomto peknom, v tejto peknej krajine a taktiež treba konať proti medzi osob, um, eh, našlapným inám. Teraz pána Romevo, Romera Ďakujem, pán predseda. Chcel som sa vyjadriť k tomu, čo povedal môj, moja kolegyňa Hautala. Eh, pokiaľ ide o úlohu, ktorú musia zohrávať eh, Európska únia v tejto eh, oblasti, nielen EÚ, ale takisto aj medzinárodné spoločenstvo, spoločenstvo SN a takisto to, čo povedal pán Hover, pretože myslím si, že je dôležité, aby tieto vzťahy, ktoré sa snažíme využiť ako ozajstný nástroj, ktorý by nám umožnil sa eh, dostať k sympatizantom alebo eh, podporovateľom eh, tejto strany. Vieme, že vlastne viedeme vyšetrovanie v tejto oblasti, aby sme zistili, že či srilanské úrady sú schopné urobiť niečo z tohto, aby zapracovali oblasť ľudských práv do, týchto svoj, do tohto svojho mandátu. Vieme veľmi dobre, že je veľmi normálne a takisto dôležité, aby sme podporovali, aby nebol obnovený tento legislatívny mandát GSEP plus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 budeme pokračovať e, v sledovaní a monitorovaní situácie e, na Sri Lanke. Začneme aj s vládou Sri Lanky. E, stály, budeme sa snažiť naviazať stály dialog, ktorý by mohol vytvoriť novú bázu, nový základ pre náš dialog, kde obidve strany sa budú snažiť prispieť k tomu, aby sme postupne vyriešili e, problémy, ktoré, pre ktorými teraz stojíme. Sme veľmi znepokojení touto kritickou humanitárnou situáciou, kde e, premiestnené osoby sú e, udržiavané v zachytných centrách. Udržiavanie týchto osôb v týchto zachytných centrách predstavuje vážne porušenie medzinárodných noriem v oblasti ľudských práv. Eh, v súčasnosti sa musíme ubezpečiť, že všetky tieto eh, osoby budú môcť eh, naliehavo mať k dispozícii slobodu pohybu a úplnú voľnosť pohybu v rámci týchto zachytných centier, takisto aby mohli mať prístup k humanitárnej pomoci, aby tieto osoby mohli takisto dostať eh, pomoc zo strany humanitárnych organizácií. Komisia bola takisto znepokojená, pokiaľ ide o oblasť ľudských práv na Sri Lanke. Eh, boli tu viaceré informácie o, o mimosúdnych popravách, o únosoch, zastrašovaní eh, veľmi vážnom voči médiám, ďalej sú tam rôzne prekažky eh, pre zmierenie eh, tohto ostrova, eh, pokiaľ ide takisto aj o túto o nebestretnosť Tamulov, ako aj táto klíma, ktorá tu vládne proces zmierovania musí začať tým, že jednotlivé e, strany budú e, volané na zodpovednosť. Európska únia skončila e, detailnú štúdiu, detailný prieskum, vyšetrovanie o situácii na Sri Lanke. S cieľom tejto misie bolo zistenie, že či táto krajina plní alebo neplní záväzky prijaté, keď krajina mala špeciálny režim trvalodržateľného stálej, trvalodržateľnej stálej podpory, ktorú získala od Európskej únie. Systém SPG+. Išlo teda o záväzok dodržiavať inter- medzinárodné práva v oblasti ľud- medzinárodné normy v oblasti ľudských práv. Na základe tohto vyšetrovania sme zistili viacero nedostatkov, vážnych nedostatkov, pokiaľ ide o tri dohovory OSN v oblasti ľudských práv. Medzinárodný pakt o občianských práv a politických právach, dohovor proti mučeniu a dohovor o detských právach, právach detí. Čo nám dokazuje to, že v súčasnosti Sri Lanka nerealizuje e, tieto medzinárodné dohovory. A tým pádom táto situácia nevyhnutne stiažuje e, tieto dodatočné obchodné prínosy, ktoré by mohla e, Sri Lanka e, obdržať v rámci dohody SPG+, pretože všetky prínosy, všetky benefity z tejto dohovory musia byť ratifikované a musia byť implementované podľa týchto medzinárodných dohovoroch, ktoré som práve spomenul. Ďakujem za vaše vypočutie. Ďakujem komisárovi Orbánovi. Týmto eh, uzatvárame túto časť eh, rozpravy. Prejdeme na hlasovanie. V rámci kečty aj, aj eh, v rámci vysvetľovania, vysvetľovania hlasovania uvedomte si, že